Mr. Pitella asked the... Pán Pitela uh, e, žiada o slovo. Point of order, please. Signor Presidente. Nech sa páči. Pán uh, predseda, vážení kolegovia, prosím vás o pozornosť na 30 sekúnd. Chcel by som e, vás a prostredníctvom vás požiadať predsedu parlamentu Tajaniho, aby ste verejne E, osobne a inštitucionálne odsúdili vyhlásenia, ktoré zazneli včera zo strany pána poslanca Korvina Mikeho. Nemôžeme dovoliť, aby určité vyhlásenia, hanebné vyhlásenia e, proti základným princípom ako rodová rovnosť, e, z ktorých vychádza Európska únia, aby sa to e, v e, Európskom parlamente tolerovalo. E, určité vyhlásenia nemôžu ostať bez trestu. Preto žiadame predsedu Tajanyho, aby prijal príslušné opatrenia v mene skupiny SND. Chcem vyjadriť veľmi silné odsúdenie týchto vyjadrení a vyjadriť našu podporu princípu rodovej rovnosti. Sme proti akejkoľvek diskriminácii e, rodov. Musí byť jasné, nikdy neurobíme e, krok e, späť, pokiaľ ide o ochranu rodovej rovnosti a práv. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenia. A áno, keďže ja predsedám teraz, toto posolstvo postúpim predsedovi Tajanimu. Pán Korvin Mika tiež žiada o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem požiadať na eh, presunutie eh, výnimky pre eh, pani Le Pen, pokiaľ ide teda o oslobodenie od imunity na obdobie po prezidentských voľbách. Ide o to, že môže vy vyhrať voľby, keď bude persekvovaná. Tento spôsob je e, interferovaním e, do e, volebného procesu v Francúzsku. Ďakujem pekne. Pán Mik, myslel som, že sa vyjadríte k tomu, čo povedal pán Pitela, ale vy ste boli originálni, pokiaľ ide o E, teda technické poznámky podľa pravidla 80 odsek 1 ste sa teraz vyjadrili k e, výnimke v súvislosti s imunitou e, poslancov. K tomuto nebudeme mať menovité hlasovanie, bude sa hlasovať s zdvihnutím ruky. Hlasí sa ešte pán poslanec Wolf. Pokiaľ ide o e, výbor pre právne záležitosti, chcel by som spomenúť prípad e, pána Adameska, nemeckého občana, ktorý žije v Londýne a e, bol potrebený politickému európskemu zatýkaciemu rozkazu zo strany rumúnskej polície. Už otec pána Adameska bol z rovnakých dôvodov odsudený, zomrel vo väzení. Jeho žena sa snažila Eh, ho eh, presunúť a čo, eh, čoho sme teraz svetkom je naozaj snaha o zatknutie z politických dôvodov. Ja prosím, aby teraz sa tejto veci chopil Európsky parlament a to na najvyššej úrovni. Ďakujem. Predtým, než prejdeme k hlasovaniu, chcel by som privítať pána Habiba malkyho e, predsedu e, Marockého e, parlamentu s delegáciou sú v návštevníckej galérii a ja týmto jeho aj celú jeho delegáciu srdečne vítam. Nachádzajú sa na pracovnej návšteve tu v Európskom parlamente od včera. Je to pre nás veľkou cťou, že budú tu medzi nami počas hlasovania. Vítame vás. Prvou správou, o ktorej budeme hlasovať, to je e, správa e, Ferrara e, týkajúca sa imunity pani Le Pen. Pán Corvin Mike práve navrhol, aby sa toto hlasovanie odložilo.